You have your voting cards and you put... Vážení kolegovia, prosím, vložte vaše hlasovacie kartičky do hlasovacieho zriadenia, pretože budeme mať pomerne dlhé hlasovanie, ktoré nás čaká. Takže máme tu zároveň aj televízne štáby, ktoré nás budú snímať a čo je jazda najdôležitejšie. Máme tu zástupcov sektora prepravy, ktorí budú tu s nami počas zasadnutia. Ste naozaj vrúcne vítaní. A okrem toho máme aj snahu urobiť toto hlasovanie čo najplynulejšie a najjednoduchšie. Takže vítajte. Dobre, začneme teda. Hlasovať budeme o predbežnej dohode, ktorá vyplýva z inštitúciálnych rokovaní, ktorú bola potvrdená koreperom 11. apríla. Kto je za? Je to menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Je tu o jedného poslanca navyše z ENF a o jedného poslanca navyše zo socialistov a demokratov. Dobre, teraz je to v poriadku. V poriadku. A ukončujem hlasovanie. Máme 38 hlasov za, 14 hlasov proti, dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne, pani Morášatie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto hlasovanie E, vyzerá akoby nič, ale v podstate prebehlo to rýchlo, ale predstavuje to 26 mesiacov tvrdej práce, takže ja chcem e, poblahoželať e, mojej spoluspravodajkyni Ani Zungarius, ktorá vykonala veľký kus práce spolu so mnou, celému týmu, Robertovi zo sekretariátu výboru, Francova, Lara, Jan, Alena, naši politickí poradcovia. Hovorím to takto, pretože naozaj išlo o spoločnú prácu. Veľká vďaka. Je tiens, je tiens vraiment remercier chcem sa poďakovať celému výboru, pretože táto pekná väčšina dnes poukazuje na to, že naozaj chceme vyslať veľmi silné posolstvo o sociálnej Európe. Sociálna Európa, ktorá chráni svojich pracovníkov a ktorá stanovuje v rámci vnútorného trhu medzi podnikmi e, zdravú konkurenciu, ktorá je e, vyvážená a veľmi sme sa snažili o to, aby sme sa vyhli rozdielom medzi východom a západom a tomu, čo sme tu mali na začiatku. Takže vidíte, počúvali sme sa navzájom, tvrdo sme pracovali a vďaka tomu sme túto smernicu o vyslaných pracovníkoch zlepšili. Ďakujem všetkým. Madame Jongerius. Pani Jongerius, nech sa páči. E, nejdeme opakovať to, čo hovorila kolegyňa Elizabeth, ktorá všetkým poďakovala vo svojom krátkom vystúpení, ale dovolte mi tiež povedať, že je jazda vhodné využiť túto príležitosť, aby som poďakoval Elizabeth, pretože aj ona investovala naozaj veľmi veľa svojho času, svojho nasadenia, ako aj um, svojej vôle, odhodlania zabezpečiť, aby táto práca bola dobre dotiahnutá do konca. Takže je určite vhodné podekovať aj jej. A musím povedať, že sa nám povedalo, že nás, môžem povedať, že nás čaká už len jedno plenárne hlasovanie. A ak sa nám toto podarí, tak dokážeme zmeniť niečo pre dobro pracujúcich a pre dobro tých firiem, ktoré chcú hrať poctivo podľa pravidiel. Takže ďakujem pekne Elizabet, ďakujem pekne aj všetkým tým, ktorým už bolo podekované a poďme ďalej na ďalšiu tému. Thank you to both. Ďakujem pekne vám obom. Dve silné ženy. Dobre, poďme teraz k hlasovaniu. Ideme hlasovať o, o Európskom fonde pre prispôsobenie sa dôsledkom globalizácií. Kto je za? Áno, je to menovité hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Je to 15 za, 4 proti, 0, 0 ľudí sa zdržalo. Dobre, poďme ďalej. Sú to požiadavky Okay, sú to požiadavky a konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy. Hlasovací zoznam je ten, ktorý začína zelenou farbou. Takže ideme na hlasovanie o kompromise 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz z toho veľa odpadáva až po pozmeňujúci návrh 108. 108 za, proti, zdržali sa, overíme si, takže hlasujeme o 108, otvárame elektronické hlasovanie. A hlasovanie môžeme ukončiť. Je to 21 hlasov za, 33 proti a 0 sa zdržalo. Poďme ďalej. Pozmeňujúci návrh 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si tiež overíme. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 106. A ukončujem hlasovanie. 22 za, 31 proti a jeden poslanec sa zdržal. Takže návrh je zamietnutý. 107 za, proti, zdržali sa. Aj to si overíme. Aj 107. Otváram, hlas, otváram hlasovanie. Dobre, hlasovanie môžeme uzavrieť. Je to 25 za, 30 proti, a e, nula sa zdržalo, takže z toho vyplýva, že návrh je zamietnutý. Poďme ďalej, kompromis 10, kto je za, proti, overíme si to, otváram hlasovanie k kompromisu 10, ukončujem hlasovanie 22 za, 32 proti jeden sa zdržal, to znamená, že to znamená, to neprešlo. Prechádzame na alternatívny kompromisný návrh 10. Kto je? A overíme si to rovno elektronicky. Takže otváram elektronické hlasovanie k alternatívnemu kompromisu 10. Hlasujeme o alternatívnom kompromise 10 a ukončujem toto hlasovanie. 43 za, 11 proti, 1 sa zdržal, takže 15. Ideme ďalej, pozmeňujúci návrh 115 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, 115. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. 24 za, 26 proti, 5 sa zdržali. 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Ty predpovedal by som, že to je zamietnuté, ale overíme si, hlasujeme elektronicky o návrhu 116. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed on 116. Ukončujem hlasovanie. K 116. návrh prešiel väčšinou jedného hlasu. Sto dvadsať dva za proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si 122. Otváram hlasovanie a ukončujem hlasovanie. 28 bolo proti, 27 za. Ďalej 117 za, proti, zdržali sa, overíme si aj 117. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie k návrhu 117. Návrh neprešiel 32 hlasov proti, 23 hlasov za. Ďalej 119. To je za, proti, zdržali sa ehm, zamietnuté 118 z, Chcete si overiť 119? Dobre, takže otvárame 119 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 21 za, 34 proti. Návrh 118, kto je za, proti zdržali sa, overíme si 118, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý väčšinou 38 hlasov. Pani predsednička, veľmi veľa hlasovania je veľmi tesné. Nemôžeme prosím hlasovať všetko elektronicky, možno by nám to ušetrilo, ušetrilo čas. I evaluate that as majority supporting that. E, predpokladám, že to podporuje väčšina, takže budeme hlasovať takýmto spôsobom. We proceed to amendment 121. Ideme k 121, otváram hlasovanie. Návrh, e, e, ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 120, Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté väčšinou 48 hlasov. 123. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A je to zamietnuté 30 hlasmi. 125. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý väčšinou 32 hlasov. 124. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 45 hlasmi. 127. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý väčšinou 30 hlasov 127. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel väčšinou 31 hlasov. 128 odpadáva. Takže ideme na 129. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel väčšinou 41 hlasov. 131. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté väčšinou 26 hlasov. 132. Otváram hlasovanie. 132. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 28 hlasmi. Pozmenujúci návrh 133. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 30 hlasmi. Pozmenujúci návrh 10, 134, 135, 136 a 137. O tých sa hlasuje spolu. Takže otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. 138. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie návrh je zamietnutý väčšinou 48 hlasov, ďalej 139. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 46 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 140. Otváram hlasovanie. 140. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 47 hlasov, pozmenujúci návrh 141. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 47 hlasmi. 142. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 46 hlasmi. 143. Otváram hlasovanie. 143. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 48 hlasmi 144. Otváram hlasovanie k tomuto návrhu. Ukončujem hlasovanie k tomuto návrhu. Návrh je zamietnutý 46 hlasmi. 145. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 47 hlasmi. Pozmenujúci návrh 146. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý 48 hlasmi. Pán Matan. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que quand c'est des... Napriek tomu, čo pred chvíľou padlo, ja si myslím, e, že mohli by sme niektoré veci hlasovať s vyhnutím e, ruky NF, pretože e, takýmto spôsobom to bude svedectvo o veľkej demokracii. The... Ideme ďalej. Návrh 147. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 148. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 149. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 35 hlasov proti. Návrh 150. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 44 hlasov proti. Návrh 151. Môžete hlasovať. Hlasovanie uzatváram. schválené, 30 hlasov za, návrh 152 sa stiahuje, návrh 153 teraz. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 29 hlasov za. Kompromis 11. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 34 hlasov za. Kompromis 13. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 32 hlasov proti. Alternatívny kompromis 12. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 33 hlasov za. Alternatívny kompromis 13. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. O jeden hlas to neprešlo. Návrh 150. Teraz teda je to návrh 199. Strana 14 je to. Čiže návrh 199. Máte to? Prosím, hlasujte. Strana 14, teda v hlasovacom zozname z pera Birgit Sipel. Ešte stále môžete hlasovať. Have you all voted? Všetci už hlasovali? Před, před poprávkou 199 ešte pred 199 bol kompromis 15. Mali sme o ňom hlasovať, áno alebo nie? Everything fell also. Všetko odpadlo, vrátane tohto kompromisu 15. Takže naozaj hlasujeme o návrhu 199. Všetko ostatné odpada. Dobre. Čiže Teraz hlasujeme o 199 na strane 14. Všetko dovtedy odpadlo. E, Pani Jasloviecka. Kompromis 15 neodpadá. Je to niečom inom. Je to iné ako alternatívny kompromis 13. Chair. I don't always agree with... Nevždy súhlasím s Danutou, ale myslím, že tentokrát má pravdu. Neprešlo totiž to hlasovanie o, komprom- o alternatívnom kompromise 13 a preto by by sa malo hlasovať o kompromise 15. Mm, inak by to asi nebolo správne. Zvážte to ešte, prosím. OK. Uh, i owe something. Áno, pani Jasloveckej e, e, niečo dlžím neskôr po schôdzi asi kvety dostane, takže mali ste pravdu. Hlasujeme preto o kompromise 15. Tiež strana 14. Sorry, I mean it seems really according to what is written. Uh... Prepačte, ale podľa hlasovacieho zoznamu je to nie veľmi jasné, ale predsa len, tak ako ste vypovedali, nemáme hlasovať o kompromise 15, pretože kabotáž už je pokrytá 12. -kou. We'll take a moment, but relax. We'll, uh... Asi si to vyžada trošku viac času, ale dajte mi príležitosť sa nad tým ešte zamyslieť. A, Zase to musíme zmeniť pani Jasloviecka predsa len návrh 199, pretože kompromis 15 už je pokrytý. Uh, Sme hlasovali o kabotáži, preto teraz návrh 199. Chair, sorry, I am reporter. We have to... Pani spravodajkyňa, som pani predsednička, ja som spravodajkyňa a musíme hlasovať o kompromise 15, už to bolo vysvetlené. I, I, I can't uh, uh, take your word for that because our experts here uh, say Nemôžem s vami súhlasiť, experti v mojom boku hovoria, že nehlasujeme o kompromise 15 Preto teraz hlasujeme o 199. -ke. Prosím, hlasujte. Ak chcete hlasovať dnes, tak teraz prosím hlasujte o 199. -ke. It's open. The voting machine doesn't work. Nejaký hlasovací zoznam nefunguje, ale už funguje. Čiže návrh 199 Mm, o jedného naviac je za EPP. Bolo to schválené, 31 hlasov za, 20 proti. Pán Beck, prepačte, sa k tomu vraciam, ale to, čo je v, pri, v poznámkach pri kompromise 15, hovorí, odpada, ak alternatívny kompromis 13 prejde. Neprešiel. Nebol schválený. Môže to prejsť iba, ak to bude schválené a schválené to nebolo. Alternatívny kompromis 13. Ak sa na to pozriete, tak e, vieme, že to neprešlo. A v tom je problém. To bola nesprávna informácia. Nesprávny hlasovací zoznam. Jedno bolo o kabotáži, druhé bolo niečo iné. Ďakujem za všetky vaše e, snahy pomôcť. Teraz kompromis 8b Yes, now we are back on track. Uh, uh, the vote is open on 8. Otváram hlasovanie k 8b. Uzatváram hlasovanie k 8b. Je to zamietnuté, 33 proti. Prejdeme na alternatívny kompromisný návrh 16. Nie? Nie. Nie, prejdeme k pozmaňujúcemu návrhu 236. Otváram hlasovanie. Pani predsednička, ak pozmaňujúci návrh padne, tak eh, musíme prejsť tým pozmaňujúcim návrhom, ktoré tomu predchádzajú, čiže 200. Prepačte, musíme o tom hlasovať, pretože 14 bola odhlasovaná, takže prejdeme k 8b, alebo nie? Nie. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 200. Takže otváram hlasovanie k 2.00. Uzatváram hlasovanie Zamietnuté 32 hlasov proti. Teraz pozmeňujúci návrh 239. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 32 proti. 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 35 proti. Pozmeňujúci návrh 240. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. proti, zamietnuté. Prejdeme k 2, 3, 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 hlasmi. Pani Biongers, hlasíte sa o slovo? Nie? Prejdeme k 2.05 spolu s 2.43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 37 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 241. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 34 proti. Ideme teraz na pozmeňujúci návrh 242. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. za. Prijaté. Prejdeme k alternatívnemu kompromisu 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 31 za. Prejdeme na stranu 23. Pozmeňujúci návrh 333 na strane 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie k 333. 33 hlasov za, prijaté, Pozmeňujúci návrh 334 to padá, takže prejdeme na 332. Otváram hlasovanie, pozmeňujúci návrh 332. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 30 hlasmi proti. Prejdeme na 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 30 e, za. 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 28 za, 27 proti. Ďalšie padá pozmeňujúci návrh 338 spolu s 339. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 32 hlasov za. 340 padá. 3, 4, 2 padá tiež. 3, 4, 1 a 3, 4, 3 padá. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 3, 4, 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 35 eh, za, 3, 4, 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 37 za. Pozmenujúci návrh 3 4-6. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Pani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 neboli zamietnuté. Nie, padli. Dobre. Takže prejdeme k hlasovaniu o 3, 4, 7. Otváram hlasovanie. 3, 4, 7. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 35 hlasov za.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 Yes, our secretariat has not... Sekretariat vám dal zapravdu, pani Jaslovecká. 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6 sú zamietnuté, čiže sú mimo zoznamu. Prejdeme teraz na pozmeňujúci návrh 3, 4, 7. O tomto budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. bolo to schválené, takže 3, 4, 8. A, takže to padlo, alebo to tu ešte stále máme? Tri, štyri, osem padá. Pozmeňujúci návrh 3, 4, 9, o tom nehlasujeme. 350. spolu s 3, 5, 3. O nich budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 47 hlasov za. Pozmenujúci návrh 3, 5, 1. spolu s 3 5 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 37 za. Pozmaňujúci návrh 3, 5, 5. Mali by sme o ňom hlasovať? Nie. Nie, máme tu extra 3, 3, 2 pán, e, od pána Šustera, takže otváram hlasovanie k tomuto. 3, 5, 2. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 34 hlasov za, ale 3, 5, 5 padá. Dobre. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 357. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 49 proti. Teraz prejdeme k článku 4 návrhu komisie. Kompromisný návrh 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 30 hlasmi proti. Prejdeme k alternatívnemu kompromisnému návrhu 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 36 za. Prejdeme k 360 a 361, ale tieto padajú, takže prejdeme rovno na 6, 2. Budeme hlasovať spoločne sa 363 a 364. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté, 35 hlasov proti. Pozmeňujúci návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 35 hlasmi proti. Pozmenujúci návrh 365. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Je prijaté 32 hlasmi za. Teraz pozmenujúci návrh 22. Ale to nám padá. vzhľadom no, na 3, 6, 5 a 3, 6, 6 taktiež padá, takže ideme rovno na 3, 6, 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Áno, zamietnuté aj keď sme mali rovnaký počet hlasov za a proti. Pozmeňujúci návrh 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté iba o jeden hlas. Kompromisný e, návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté o jeden hlas, čiže 28 za. 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 30 hlasmi za. Pozmeňujúci návrh 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 38. Proti 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 32 za. Prejdeme na kompromisný návrh 2. Eh, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté o tri hlasy. Hlasujeme o 32. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 34 hlasmi za. Prejdeme na kompromisný návrh 3. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté o dva hlasy. Ideme na kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 38 hlasov za. Ideme na 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 45 hlasmi. 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 39 hlasov proti. 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 46 hlasmi. Prejdeme na kompromisný návrh 4a. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 33 hlasmi. Prechádzame na kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 38 hlasmi. 46. Uh, Ideme na návrh eh, na na, na úvodné ustanovenie 6, pozmeň sa na čo otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 42 hlasmi, pozmenujúci návrh 47, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 43 hlasmi. Ideme na 49. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. A návrh bol zamietnutý 29 hlasmi. Pozmenujúci návrh 48. Otváram hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu 48. A ukončujem hlasovanie k 48. Návrh bol zamietnutý 46 hlasmi. Pozmenujúci návrh 50. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh prešiel 31 hlasmi. Pozmenujúci návrh 52. Otváram a ten odpadáva. Pozmenujúci návrh 51 odpadáva tiež. Ideme na 53. Otváram hlasovanie k 53. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 41 hlasmi. Pozmenujúci návrh 54. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 35 hlasmi. 55 odpadáva. 56 odpadáva. 57. Otváram hlasovanie. 57. Ukončujem hlasovanie. 46 hlasov za. Poďme ďalej na kompromis 4b. Otváram hlasovanie. Návrh, e, teda ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel 34 hlasmi. Pokračujeme ďalej. Pozmenujúci návrh 65. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. a návrh bol zamietnutý väčšinou jedného hlasu. Ďalej, pozmeňujúci návrh 5. Áno, pozmeňujúci návrh 5, otváram hlasovanie k 5. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 72. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie k 72. Zamietnuté. Ideme na 69. Otváram hlasovanie k 69. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 29 hlasov za. <clears throat> Poďme ďalej. Pozmenujúci návrh 71 odpadáva. Podobne odpadáva aj 79, aj 74. <clears throat> A odpadáva vlastne všetko ďalšie. Ideme až na kompromis 5 na strane 33. Otváram hlasovanie ku kompromisu 5. A Ukončujem hlasovanie k tomuto kompromisu. Návrh prešiel väčšinou 32 hlasov. Dobre, ideme na 84, 85 odpadávajú, ideme na kompromis 7. Otváram hlasovanie ku kompromisu 7. A ukončujem hlasovanie ku kompromisu 7. Návrh bol schválený 34 hlasmi. Ideme ďalej. Na úvodné ustanovenia pozmenujúci návrh 96. Otváram hlasovanie k 96. Ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel. 34 hlasov za. 97 Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 46 hlasmi. 98. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený, pardon, zamietnutý 30 hlasmi. Pozmenujúce návrh 99. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie k 99 a prešiel 34 hlasmi. Dobre, budeme teraz hlasovať o konečnom pozmenenom znení stanoviska. Bude to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. a hlasovanie ukončujem. Hlasovanie je ukončené. Návrh prešiel 30 hlasmi. 22 proti, 2 sa zdržali. Yes. Please, Madam Jaślowiecka. Pani Jazloviecka, nech sa páči. Ja viem, že môj hlas nič nezmení, hovorí pani poslankyňa. Ešte raz, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Viem, že môj hlas nič nezmení, ale poprosila by som vás, aby ste ešte môj hlas pripočítali k tým, ktorí hlasovali proti. v tom prípade to bude 23 hlasov proti, sa 22 hlasov proti. Dobre, uvedieme to. Ďakujem pekne za podporu pani Jazloviecka, tak aby sme hlasovali správnym spôsobom v správnom poradí. Dovolte mi poďakovať aj vám všetkým ostatným. Bolo to naozaj veľmi komplikované hlasovanie. A hlasovací zoznam bol pomerne komplikovaný, tie kompromisy boli komplikované. E, našťastie tu máme podporu od viacerých z vás ktorí boli dobre informovaní ohľadom toho, ako majú hlasovať, ale e, predovšetkým by som rada poďakovala e, tým, ktorí, ako všetci veľmi dobre viete, e, toto hlasovanie, táto téma, o ktorej sme hlasovali, toto je téma, ktorá má mimoriadne veľkú dôležitosť. Dobre, teraz pôjdeme ďalej. Zahriali sme sa, môžeme teda prejsť na ďalšiu veľmi zložitú tému. A prosím, drž, držme sa spolu a navzájom sa podporme, tak aby to hlasovanie prebehlo čo najlepšie aj na detálnej úrovni, aby to bolo v poriadku. Začíname kompromisom 10. Sme pripravení? Správa George Bach. V tomto prípade budeme len dvíhať ruky. Takže Kompromis 10. Pani predsednička, mohli by ste ešte raz vysvetľovať, o čom teraz presne hlasujeme. Ehm, náš hlasovací zoznam v tomto rade minimálne začína kompromisom 8. Ale už sme sa, tuším, zorientovali, pani predsedajúca. Yes, we are voting on... Áno, budeme hlasovať o správe Žorža Bacha. Takže návrh stanoviska Žorža Bacha. Hlasujeme o kompromise 10. Budeme dvíhať ruky. Kto je za? Kto je proti? Návrh eh, prešiel. Pokračujeme ďalej, ideme na kompromis 11 na strane 2. E, dobre, pardon, pardon. Pokúsime sa e, dvíhať ruky, takže kto je za, proti, zdržali sa, návrh prešiel. Prechádzame ďalej na kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 13a. Kto je za? Proti? E, toto budeme asi hlasovať elektronicky. Hlasujeme o 13a elektronicky, len aby sme to mali presné. Takže otváram hlasovanie k 13a. Keď nedvíhate ruky, musíme hlasovať elektronicky hovorí pani predsednička. Hlasovali sme už k 13a. Dobre, ukončujem hlasovanie. 46 hlasov za. No, musíte dvíhať ruky. Ideme na pozmenujúci návrh 88. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 89, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 13, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ideme ďalej. Kompromis 14, kto je za? Proti? To si overíme. Budeme hlasovať o kompromise 14. Nechcete? Tak skúsme ešte raz rukami potom. Takže kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Dobre, je to jasné. Návrh prešiel. Ideme ďalej na pozmeňujúci návrh 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 100. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 101, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôjdeme teraz ďalej až na stranu 10. na pozmeňujúci návrh 122. Tak, pardon, na 123 ideme. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 124. Kto je za? Proti? Overíme si 124. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 41 hlasmi. Ďalej ideme na pozmeňujúci návrh 125, kto je za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15. Za, proti, zdržali sa schválené. Teraz ideme ďalej, ideme na stranu 13 Pokračujeme kompromisom 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Prejdeme ďalej na stranu 15. Ideme na stranu 16. Pozmeňujúci návrh 155. Kto je za? proti, to si overíme, 155. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 29 hlasmi. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 160. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme ďalej na 161 za, proti, to si overíme, 161 otvárame hlasovanie, 161 otvárame hlasovanie, ukončujem hlasovanie, Návrh bol zamietnutý 40 hlasmi. Ideme na 162, ten bol stiahnutý, ideme na 163. Kto je za? Proti? Overíme si 163, ťažko to bolo vidno. Budeme hlasovať o 163. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 32 hlasmi. 164, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 165 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 166 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 168 za, proti, to si overíme, 168 si overíme, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý 40 hlasmi. Ideme ďalej na kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si, dobre, otvárame hlasovanie kompromisnému návrhu 18. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 33 hlasmi. Ideme ďalej. Kompromis 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 181 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 182 za. Proti. Overíme si 182. Otváram hlasovanie. <clears throat> Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 27 e, hlasmi. Sto osemdesiat tri, kto je za? Proti? Zdržali sa Povedal by som, že to je zamietnuté, ale overíme si 183 ešte raz. Otváram hlasovanie. 183, ukončujem hlasovanie. Návrh prešiel jedným hlasom. Poďme ďalej, 184, kto je za, kto je proti. Overíme si. 184. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k 184. And the vote is now Hlasovanie uzatváram. Schválené. Prešlo to o tri hlasy. Nech sa páči, pán Silikiotis. Kompromis číslo 1 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Úvodné ustanovenie 3, kto je za, nie, pardon, pozmeňujúci návrh 25. Za. Proti. To sa zdržiava schválené. Návrh 26. Musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 27 za proti, To sa zdržiava zamietnuté. Overíme si to. Návrh 27. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 4 za, proti, tu sa zdržiava schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 44. To je za? Kto je proti? Kto no, sa zdržiava hlasovania schválené? Kompromis 9 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? 8A za. Návrh 47 je to. Za. Proti. To sa zdržiava schválené? Návrh 48 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 49. Kto je za? Proti. To si overíme. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti. Kto sa zdržieva? Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Kto sa zdržieva, Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Sa zdržieva, Schválené. Návrh 62 na strane 25. Kto je za? Proti? Tu sa zdržiava zamietnuté. 71 za. Proti? To si overíme. Elektronicky o 71. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 72 za, proti, To sa zdržiava schválené. Teraz o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Prosím, hlasujte. Teraz hlasovanie uzatváram. Je to schválené. 32 hlasov za, 14 proti, 7 sa zdržali hlasovania. Is Teraz hlasujeme o návrhu nariadenia parlamentu a rady, ktoré menia doplňa nariadenia v snahe prispôsobiť ich e, zmenám v tomto odvetvi. Je to správa Fontanie. Alternatívny kompromis 8. Prosím, hlasujte. elektronicky. Alternatívny kompromis 8, prosím, hlasujte. And now the vote is closed. And it's carried by 31. Prijaté. Now we vote on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 Prečo niekedy menovite a niekedy nie? Teraz je to všetko len elektronicky. Teraz je to menovité hlasovanie. Tomu rozumiem, ale pri správe Bach to nebolo menovité hlasovanie. Nerozumiem, prečo pri v niektorých správach tak a pre iných tak. ja chcem dosiahnuť správny výsledok, preto si chcem byť istá, že sa každý hlas započíta. Áno, sú zložitejšie hlasovacie zoznamy, zoznamy a potom jednoduchšie, kedy stačí dvíhať ruky teraz elektronicky, aby sme si boli istí, že všetko bude v poriadku, že budete mať neskôr pocit, že to nebolo asi úplne v poriadku. To tak povediac trochu smrdí. Tomu sa chceme vyhnúť. Čiže návrh 14 a potom 120 až 124, prosím, i unblock. Prosím, hlasujte. Teraz elektronické hlasovanie uzatváram. Schválené 49 hlasmi. Návrh 125, ale ten odpadá. Preto kompromis 9. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie o kompromise 9. Je to zamietnuté 32 hlasmi. Teraz alternatívny kompromis 10. Prosím, hlasujte. Teraz hlasovanie uzatváram. schválené 37 hlasmi. We go to page 7 and amend... Strana 7 a návrh 145. Prosím, hlasujte. Pardon, 145 and it's carried by 20 votes. Prešlo to 20 hlasmi. Madame la présidente. Vážená pani predsednička, radšej neuvádzajte stranu, číslo strany, pretože nemáme všetci tie isté hlasovacie zoznamy, teda nemáme to isté očíslovanie strán. Pomohlo by to. Pokúsim sa teda to tak nerobiť. Teraz kompromis 10. Prosím, hlasujte. And the vote is now closed. And it's carried by 51. Schválené. We proceed to compromise. Teraz 156 návrh. Prosím, hlasujte. Teraz hlasovanie uzatváram. Zamietnuté dvoma hlasmi. Kompromis 11. Prosím, hlasujte. Zamietnuté šiestimi hlasmi. Teraz alternatívny kompromis 12. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram v tejto chvíli. Schválené. 43 hlasov za, 10 proti. Teraz alternatívny kompromis 13. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 30 hlasov za. Kompromis. Návrh 19. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 166 návrh, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 4. 167 teraz. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. O 5 hlasov to prešlo. Už to bolo neskoro. 169 a 168 identické. Čiže spolu o nich hlasujeme. Prosím, hlasujte teraz. Hlasovanie uzatváram. 30 za, 24 proti, schválené. Návrh Sto sedemdesiat dva, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 173 návrh. O prvej časti nehlasujeme. O druhej hlasujeme. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Alternatívny kompromis 14. Prosím, hlasujte. Schválené. Návrh 188. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Ďalší návrh odpadá. Návrh 193. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 194. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 195. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 196. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Je to schválené. 197. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 198, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 20. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 199, ten ale odpadá, preto návrh 200. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 201. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 202. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 203. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 204 a 205 identické, čiže spolu o nich hlasujeme. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 206. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 207. Odpadá. preto hlasujeme o návrhu 102. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Prešlo o jeden hlas. Teraz návrh 21. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 209 odpada. 210. Prosím, hlasujte o návrhu 210. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz 211, prosím hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 213 spolu s 214 identické. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 217 odpadáva. 215 a prejdeme na 217. -ku. Otváram hlasovanie. 216. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 44 hlasov za schválené. Pozmeňujúci návrh 217, ten odpadáva. Dobre. Takže 217-18 eh, odpadáva. Prejdeme na kompromisný a alternatívny návrh 15a. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh 15a. Uzatváram hlasovanie. Schválené 33 hlasov e, za. Áno. Ideme na kompromis 15b. Otváram hlasovanie. 15b. 15b. Hlasujeme o kompromise 15b. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Okay, we are. Okay. Are we voting on compromise 15? Yes. Yes, uh, and the, the vote on compromise... Kompromis 15 B, 31 hlasov za, 16 proti. Kompromis 14 to padá. 2, 4, 5. Našli ste si to? Pozmeňujúci návrh 2, 4, 5. Hlasujeme o tomto. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 2, 4, 5. Uzatváram hlasovanie. 35 za, prijaté. Ideme ku kompromisnému návrhu 15C. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 33 hlasmi za. Prejdeme na 2, 4, 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 2, 4, 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 246. Je to prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie k kompromisu 15. Je to ukončené. Prijaté 53 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 248, kto je za? Nie, o tomto sme hlasovali, samozrejme. A, takže teraz hlasujeme k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie 248. Pozmeňujúci návrh 248 Sion Simon Ole Christensen a ďalší. A, toto padlo. Dobre. Prejdeme ku kompromisu 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie ku kompromisnému návrhu 16. Uvidíme výsledky. Takže väčšinovo prijaté 50 hlasov za ku kompromisu 16. A teraz prejdeme k 2, 5, 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté 29 e, za, 265. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 266. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 267. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme ku kompromisnému návrhu 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 53 hlasmi. 271 oddelené hlasovanie, ktoré žiadala SAD. Kto je za prvá časť? Proti? Prepačte, otváram hlasovanie. A teraz ho uzatváram. Schválené 38. A teraz prejdeme k druhej časti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 31 hlasov proti. Pozmeňujúci návrh 272. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 28. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Pozmeňujúci návrh 25. 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Alternatívny kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Pani Lope Fontane. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. nefungovalo to? Dobre, takže skúsime to ešte raz. Teraz to už funguje, dobre. Takže hlasovali sme o 36 a výsledok je to uzavreté, prijaté o 3 hlasy. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Alternatívny kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 30 hlasmi kompromis 4. Otváram hlasovanie ku kompromisu 4. prijaté, 51 hlasov za. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 56. Otváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh 56. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 47 za. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 50 hlasov za. 64. Otváram hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu 64. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 50 hlasmi. 71. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 43. 73. Ten padá, takže prejdeme ku kompromisu 7. Áno, pán Martin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som eh, sa chcel opýtať, môžete nám eh, vysvetliť eh, tú poznámku kompatibilné s 71. To znamená, že by sme mali hlasovať aj o 71 ale ja tomu teraz nerozumiem. Znamená to, <coughs> že automaticky budeme mať veľmi negatívne eh, hlasovanie opätovne aj k, k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Sedemdesiat tri je kompatibilné so 71 a pada, ak je schválená 72. <coughs> Čiže ideme ku kompromisu. Podľa eh, rokovacieho poriadku. Čiže kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 48. Alternatívny kompromisný návrh 7a. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 31 za. Alternatívny kompromisný návrh 70b. Budeme o tom hlasovať? Áno, dobre. Takže otváram hlasovanie 7b. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 32. A prejdeme na 11. Našli ste to, otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 11. Teraz uzatváram hlasovanie k 11. prijaté 34 hlasmi. Ideme na 95. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 33 hlasmi. Pozmenujúci návrh 97. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je teraz ukončené. Zamietnuté 49 hlasmi proti 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 51, 99. Otváram hlasovanie. Uzatváram ho. Schválené 41 za. Pozmeňujúci návrh 100. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je teraz ukončené. Nie je to zamietnuté. Zamietnuté o jeden hlas. Pozmeňujúci návrh 101. Otváram hlasovanie. O jedného tu máme navyše. A Ešte stále máme o jeden hlas navyše. Je to zamietnuté 37 proti. Pozmeňujúci návrh 12, budeme hlasovať o tomto, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Znamená to teda, že by sme mali hlasovať o návrhu stanoviska, o pozmenenom návrhu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Áno. Takže uzatvoríme to. Prijaté 31 za.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 Friends, I Vážení priatelia, dovolte mi poďakovať za toto hlasovacie popoludnie. Teraz by som rada poprosila tých, ktorých nezaujíma ďalší bod na programe dnešného rokovania, aby prosím opustili túto sálu. Láskavo vás pozývam, aby ste zostali, ak máte záujem, vypočuť si nášho pozvaného hostia, ale prosím, klebety preberte vonku, Yes, well then we proceed. Dobre, môžeme teda pokračovať ďalej v našom riadnom stretne, stretnutí. Pri hlas, po hlasovaní ďalším bodom programu je prehodnotenie pôsobenia eh, agentúr, ktoré patria do pôsobnosti výboru EMPL. Eh, slovo dostane zástupca komisie, generálny riaditeľ eh, generálne riaditeľstva EMPL, Jost Korte. Pán generálny riaditeľ, nech sa páči, máte slovo a osvietite nás. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Som rád, že tu môžem byť. Dovolte mi predstaviť vám výsledky eh, externého hodnotenia európskych agentúr, ktoré spadajú do pôsobnosti mojho generálneho riaditeľstva. Teda hovoríme o Eurofonde v Dubline, CDFOMP v Tesalonikách, v Solúne teda EDF v Turíne a EUOŠA v Bilbao. Tieto agentúry sú všetky pomerne odlišné, ale v každom prípade je veľmi dôležité eh, pozrieť sa na ich výkonnosť času na čas a práve preto komisia požiadala o externé eh, hodnotenie, aby nám externý hodnotiteľ posúdil ich výkonnosť. Ešte skôr, ako vám veľmi stručne predstavím tento výsledok tohoto externého hodnotenia, je možno dobré, keby sme dali veci do takého širšieho kontextu, pretože je tu celý rad vecí, ktoré sa dejú v prípade európskych agentúr. A toto hodnotenie je len jedna z nich. Z okolností sú to také tri dôležité procesy, ktoré prebiehajú a nemali by byť navzájom zamienené, lebo sú naozaj veľmi rozdielne. Myslím si, že v tomto smere je dôležité, aby ste z mojej strany si vypočuli aj to, že tieto veci by nemali byť navzájom zamienené. Najprv je toto hodnotenie, ktoré vám predstavíme teraz. Je to autonómny proces, ktorý začal už v roku 2015 a hodnotiteľ ukončil svoju prácu začiatkom tohoto roka. Po druhé, prebieha tu proces trialógu, ktorý sa týka revízie zakladajúceho nariadenia troch z týchto agentúr. Dokonca prvý trialóg prebehol včera. Účelom tohoto procesu je, aby sme zosúladili tie zakladajúce, ustanovujúce nariadenia s jedným celkovým prístupom za rámcom z roku 2012. A tretí, najdôležitejší možno e, bod, ktorý sa udial nedávno, je návrh komisie, aby vytvorila Európsky úrad pra, e, Európsku pracovnú agentúru alebo e, Európsky orgán pre prácu. A táto inštitúcia bude aj potom predmetom prezentácie mojej komisárky pani Tyson príde 24. maja do vášho výboru predstaviť tento návrh. Všetky tieto trendy sú navzájom úzko prepojené, ale e, poprosil by som vás, aby sme to nespájali, lebo ich musíme vnímať aj samostatne. Keď sa teraz vrátime najprv k hodnoteniu týchto štyroch agentúr, treba povedať, že zatiaľ je to len výsledok práce externého hodnotiteľa, čiže to, čo vám poviem, to nie je nutne názor komisie, sú to len vstupy, ktoré sme my dostali od externého hodnotiteľa. Bibiany Ekoris, ktorá na to mala kontrakt a robila túto prácu pre nás. Čo sa udeje, potom vlastne ako vám nám aj priestor k tomuto vystúpiť, tak komisia potom následne predstúpi s pracovným dokumentom, takým pracovným vnútorným dokumentom, ktorý e, má byť schválený bezprostredne po letnej prestávke a práve tento dokument, tento pracovný dokument komisie ktorý následne bude obsahovať aj našu reakciu na toto externé hodnotenie. No a rovnako sa pokúsime, aby tento dokument bol čo najšpecifickejší, najmä čo sa týka toho, aké kroky potrebujeme spraviť preto, aby sme zlepšili výkonnosť tej alebo inej agentúry. A tu by som rád počerkol to, že tu ešte stále máte dosť možností dnes aj v budúcnosti e, k tomuto sa vyjadrovať, kým tento dokument bude dokončený, aby sme mohli zobrať na vedomie aj vaše názory a postoje. Európsky parlament a váš výbor boli tiež zapojené e, samotnou hodnotiteľkou. Všetci poslanci boli vyzvaní, aby sa zapojili do hodnotenia, do procesu, hodno, do procesu analýzy alebo hodnotenie a minulý týždeň ste od nás dostali aj samotnú správu. Dovolte mi teraz stručne vás previesť tými hlavnými výsledkami externého hodnotenia a v tomto smere je dôležité, aby sme to opravili o také tri hlavné body. Žiadame hodnotiteľov, aby, pozre, aby skúmali tri témy. A poprvé, pri každej jednej agentúre e, sa individuálne pozeráme na ich špecifickú relevantnosť, účinnosť, efektivitu a zároveň predanú hodnotu. Po druhé, žiadame hodnotiteľov, aby skúmali aj prepojenia medzi týmito agentúrami nazývame to aj taká prierezová perspektíva, aby sme identifikovali potenciálne synergie, prípadné presahy v našich mandátoch. No a po tretie, tiež ich žiadame, aby sa pozreli do budúcnosti a síce, keby mohli byť tie budúce scenáre pre tieto agentúry, vrátane napríklad príchodu e, Európskeho orgánu pre prácu. A to sú také body, ktoré sme, otázky, ktoré sme špecificky e, zapýtali hodnotiteľov a pre mňa je veľmi dôležité e, zdôrazniť, e, že akým spôsobom toto, tento proces ehm, prebieha. Ten hodnotiteľ vlastne ehm, robil tento proces len tým, že sme všeobecne vlastne kontrolovali, akým spôsobom tieto agentúry naplňajú svoje zakladajúce nariadenia, aký majú pracovný program, aké ďalšie dokumenty upravujú e, ich činnosť a práve voči tomuto kontextu alebo voči týmto návrhom boli vzťahované práve tieto analýzy. Nebol to teda politický proces, nebola to otázka toho, akým spôsobom je zlepší e, ich prácu. Nie. Tie najstaršie sú z roku 1975, majú tripartitnú štruktúru, o tom samozrejme sa dá veľa hovoriť a k niektorým tým prvkom sa vrátim, ale o tom, e, to neboli otázky, ktoré sme kládli. Bol to taký pomerne technický proces hodnotenia a v tomto smere to naozaj chcem zúražniť, pretože to, to nie je nejaký technický dokument, na základe ktorého by sme tvorili nejakú dôležitú politickú iniciatívu. Takže to sú také tie tri body, individuálne hodnotenie, prerezová perspektíva a po tretie budúcnosť. Um, dovolte mi previesť vás týmito um, bodmi, aké sú tie hodnotiť, závery hodnotiteľa v prvom bode, um, v prvom bode ten záver bol veľmi pozitívny, pretože hodnotiteľ dospel k záveru, že tieto agentúry fungujú eh, korektne, do, dosahujú vyžadované ciele, naplňajú ciele, ktoré si vytýčili vo svojom pracovnom programe a prispievajú k plneniu všeobecného cieľa. Um, ešte niekoľko bodov na zlepšenie. Um, ktoré boli identifikované, niektoré sa týkajú napríklad kvality výstupu, napríklad v kontexte rozpočtových obmedzení a škrtov, ktoré tu sú. Niekedy dochádzalo k meškaniam, alebo teda tie meškania by sa mohli skrátiť a jeden bod, ktorý sa opakovane objavoval, bola vlastne dostupnosť a čitateľnosť produktov, ktoré pripravujú agentúry. No a to sa samozrejme vracia späť k otázke komunikácie. Bohužiaľ, Obávam sa, že veľa z týchto agentúr nie je dostatočne viditeľných pre vonkajší svet. Oni sú veľmi viditeľné pre ľudí v členských štátoch, pre inštitúcie, ktoré s nimi komunikujú, pre našich partnerov, ale navonok, navonok sú bohužiaľ pomerne neviditeľné. A to je naozaj niečo, čo spomenul aj hodnotiteľ a je to naozaj veľmi validný a dôležitý bod. No a ešte posledná téma, ktorú treba povedať, a to je potreba podrobne preskúmať, e, po, po, po, zvážiť možnosti zosúladenia priorit agentúra európskych priorit. Mm, nehovorím, že e, vlastne len priorit EP, ale všetkých európskych priorit, ktoré samozrejme logicky musia ovplyvňovať prácu týchto agentúr. A samozrejme tu je priestor pre zlepšenie. Veľmi podobný záver tu je, aj keď sa pozriete na účinnosť. Je tam vysoká úroveň účinnosti práce týchto agentúr napriek rozpočtovým úsporám, ktoré tam boli a napriek klesajúcemu počtu zamestnancov agentúram sa darilo pomerne. Keď sa pozriete na štruktúru a prácu riadiacich správnych rád týchto agentúr, teraz hovoríme o Eurofunde, CDFOP a EUOŠA, tak oni majú správnu radu, ktorá je tripartitná, a to znamená, že majú 87 členov. Každá jedna má 87 členov v správnej rade. Hm. Zhodnotiteľ dospel k záveru, že táto štruktúra má mnoho výhod. Hoci ešte neplnia, povedzme, ten všeobecný prístup, ktorý bol eh, schválený v roku eh, v roku 2012, keď sme sa snažili zosúľadiť tieto agentúry. V každom prípade zachovanie tripartitnej štruktúry, tam je ten Turín trochu odlišný, tam je dôležité zachovanie tá tripartitnej štruktúry a práve v tomto smere je to naozaj veľmi dôležité aj e, celkovou, celkovou snahou komisie. A nebudeme to ani meniť čo sa týka ich vlastne rozsahu a rámca pôsobnosti. Keď sa pozrite na relevantnosť výstupu a relevantnosť ich služieb, tak opäť ten celkový záver je, že sú relevantné tak pre európske inštitúcie, keď eh, vlastne žiadate nejaké výstupy, ale takisto aj z tej eh, perspektívy z pohľadu aktérov, čiže z pohľadu z dola nahor sú veľmi relevantné. Samozrejme, nedostatky v zdrojoch vytvárajú akúsi rezervu medzi tým, čo sa od nich očakáva, čo očakáva komisia, čo očakávajú členské štáty a sociálni partnery a čo oni reálne dokážu ponúknuť. Takže sú tam vždy nejaké obmedzenia, ktoré sa týkajú toho, že nedokážeme vždy naplno vlastne využiť všetky naše, nedokáže vždy uspokojiť všetky požiadavky. Čo sa týka tripartitnej štruktúry, tak tam hodnotiteľ dospel k záveru, že unikátna, unikátny charakter takejto tripartitnej štruktúry je veľkou výhodou pre fungovanie týchto agentúr. Takže opäť taká veľmi pozitívna, eh, veľmi pozitívne závery. Poďme ďalej k tej druhej otázke. To bola taká tá prerezová perspektíva. Eh, toto je zhodnotenie hľadom koherencie súladu medzi prácou týchto štyroch. A zároveň eh, vlastne ten hodnotiteľ zistil, že tu sú potenciálne pomerne veľké presahy medzi týmito agentúrami na úrovni ich špecifického mandátu. Keď sa pozrite napríklad na CDFOP a Európsku nadáciu pre vzdelávanie, ETF, oba majú na starosti e, politiku vzdelávania, odbornej prípravy. Je tam teda presah, ale v praxi táto, tento presah neexistuje, lebo majú rôzny teritoriálny rozsah. E, v Turíne sa venujeme len tretím krajinám, a v Solúne CDFOP sa venuje zase len členským štátom EÚ. V každom prípade je to ale priestor pre zlepšenie spolupráce medzi agentúrami. Táto spolupráca naďalej zostáva momentálne bilaterálna e, medzi jednou a druhou agentúrou. Je to taká jednorazová záležitosť Vedom sa týka skôr výmeny poznatkov, znalostí a e, vzájomnej, vzájomnej výmeny. Ale potrebuje aj strategické plánovanie, ktoré si vyžaduje vlastne odpoveď na budúce výzvy, ktoré nás čakajú. No a práve v tomto smere je tu samozrejme veľký priestor pre nás v komisii, aby sme naďalej povzbudzovali tieto agentúry a zlepšovali koordináciu vo svojej činnosti. Ďalej, čo sa týka perspektívnej analýzy a teda čo do budúcnosti, tak jedna zaujímavá otázka, ktorú hodnotiteľia posudzovali, boli možné otázky spájania agentúr. A síce, či by bolo rozumné, zmysluplné preskúmať z spájanie niektorých týchto agentov, napríklad CDFEP a Training Foundation, alebo e, ďalšie možnosti kombinácie. Hodnotiteľ dospel k záveru, že celkovo vlastne náklady a rizika takéhoto spájania by, preváži, by prevážili benefity, takže podľa ich názoru to nie je dobrý nápad. A v každom prípade um, ak je to sprin, tak, tak je dôležité, keď budem diskutovať s Marianou, keď som diskutoval s Marianou Tyson, ona nemá žiaden plán v rámci tohoto mandátu prichádzať eh, s, nejakým, s nejakou iniciatívou v tomto duchu. A, takže komisia sa tomuto neplánuje venovať v blízkej budúcnosti. V svetle týchto víziev a rizik, ktoré tu sú, ktoré vyplývajú z možných eh, scenárov spájania, tak hodnotiteľia odporúčajú, aby sme si osvojili skôr taký rámec, pre užšiu posilnenú spoluprácu. To je taký eurožargon, samozrejme, ale to nie sú moje slova, takže viete asi, čo tým myslím, keď to poviem. A to by malo vlastne podporovať medziagentúrnu spoluprácu a zároveň by to zabezpečilo vlastne viac multilaterálny a synergický prístup. No a celkom na záver moje posledné slova ešte k vzťahu medzi existujúcimi agentúrami a piatou, teda tým európskym orgánom pre, pre prácu ktorý momentálne ešte neexistuje, ale komisia už predložila návrh pred mesiacmi. Tu e, hodnotiteľia skúmali, akým spôsobom by tieto e, vlastne orgány mohli fungovať spoločne. Potenciál pre spoluprácu medzi bývalými a novým, medzi existujúcimi a novými je samozrejme ale veľmi obmedzený a to je tiež veľmi dôležitý bod, ktorý komisárka bude určite potom zdôrazňovať v máji a síce No, keď bude predkladať tento návrh, pretože sú tu veľké rozdiely. Tie štyri, ktoré už existujú, sú dominantne <coughs> zamerané na výskum. Pričom ELA bude skôr taká operatívna štruktúra, tá nie je zameraná na výskum. To je vlastne výkonný nástroj, ktorý má pomáha členským štátom pracovať lepšie, než, alebo spolupracovať lepšie, než spolupracujú dnes, čiže to má byť taká štruktúra pre podporu spolupráce bolo by rizikové podporovať, porovnávať agentúry, ale agentúru, žiadnu z týchto agentúr by som neporovnával s ELA. Pozrieme sa skôr na Eurojust alebo Europol. Je to samozrejme veľmi nebezpečné porovnanie, lebo tie oblasti činnosti sú veľmi odlišné, ale čo sa týka celkových cieľov, a síce teda spájať národných odborníkov spoločne v rámci akejsi ľahkej štruktúry, ktorá im umožní spolupracovať a vymieňať skúsenosti tam, kde je to nevyhnutné, a zároveň vlastne poskytne európskym občanom, ktorí chcú pracovať v iných krajinách, lepšie informácie, to je naozaj niečo viac podobné, než to, čo robí Eurojust. A myslím si, že v tomto smere ma, tá, ma to hodnotenie neprekvapilo, že tu nie je nejaký priestor pre synergie, ale v každom prípade v článku 41 návrhu komisie, teda návrhu nariadenia, ktoré bude ustanovovať Európsky Eh, orgán pre prácu, pre pracovný trh. Je tam vlastne eh, klauzula, ktorá vytvára priestor pre hodnotenie eh, cieľov, rozsahu pôsobnosti a úloh po 5 rokoch. A ak by to schválil zákonodárca, tak by automaticky bolo vyhodnotenie fungovania po 5 rokoch a opäť bude príležitosť hovoriť o možných synergiách. Na základe týchto zistení teraz analýzujeme možné odporúčania pre komisiu a samozrejme budeme mať na pamäti aj rozpočtové obmedzenia a snahy znížiť výdavky. Ten pracovný dokument by mal k dispozícii po lete a oceníme aj vaše podnety. A teraz som aj k dispozícii, ak by ste mali nejaké otázky. Ďakujem pekne. Teraz sa zaoberáme veľmi intenzívne agentúrami, keďže začal trialóg tento týždeň. My sme sa na to pripravili, preto bolo veľmi zaujímavé moci vypočuť vaše vyhodnotenia a názory. Pán Jambon, pani Sander, pani Ongerius. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať mojim kolegom, eh, že možno trošku sme aj preskočili ten eh, zoznam priorít, pretože ja som chcel hovoril o eh, insolventnosti s pánom, ktorý mal prísť z Versi, z Páriža, ale ďakujem za prezentáciu pána generálneho riaditeľa. Niektoré veci zneli veľmi lákavo. Nedosiahli sme úžasné výsledky, pokiaľ ide o prekrývanie našej práce. Tomu sa snažíme e, vyhnúť a e, snažíme sa o to v jednotlivých agentúrach, lebo na jednej strane tu máme trialog, na druhej strane máme štúdiu, ktorá prebieha a v tom istom čase vy pracujete na niečom ďalšom. Takže snažím sa pochopiť vašu štúdiu, ktorá sa má zamerať na nasledujúcich 5 rokov. Ja možno poviem veci, o ktorých sme tu už s kolegami hovorili ešte predtým, ako bol odhlasovaný samotný text, ktorý teraz obhajujeme v parlamente v rámci trialógu. Ja som bol spravodajcom za Eurofound, tam to poznám veľmi eh, dobre. A chcem teda povedať, eh, eh, že držíme sa tých myšlienok ohľadom toho, aby sme sa vyhli prekryvaniu práce, zdôrazňujem teda najdôležitejšie veci. Možno tieto agentúry, alebo aspoň tie tri, ktoré ja dobre poznám, s ktorými spolupracujem, vždy som mal určité pochybnosti. Samozrejme vstupuje do hry aj politická stránka, ale máme tu duplicitu medzi tými, ktorí robia dobrú prácu CDFOP, Berlín a tak ďalej aj tam, kde boli predtým, ale máme tu e, potom ďalšie e, rozdelenie, ale mám pocit, e, že nevyužívame ich dostatočne, takže ja súhlasím s tou analýzou, ktorú urobila agentúra, účinnosť, kvalita a tak ďalej. A môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti za niekoho, kto bol viac ako 20 rokov v Európskom sociálnom a hospodárskom výbore, neprikladáme tomu dostatočnú dôležitosť a čiže klienti, parlament, komisia, možno e, hospodársky sociálny výbor to využíva viac, ale ostatní e, by to mohli e, robiť lepšie. Takže potom možno v niektorých iných inštitúciách, možno aj na rade, tam to poznám menej dobre, povieme áno, urobíme úžasnú štúdiu, ohľadom neviem čoho, nákladov na migrantov alebo Eh, rôzne ďalšie rodové štúdie, ale niektoré štúdie sú možno už aj uskutočnené v rámci našich agentúr alebo aj inde, ale aj napriek tomu my sa do toho pustíme. Takže to využitie nie je najšťastnejšie, ak to je iba vec prestíže, alebo možno sa na to pozrieme z akademického hľadiska, tak mali by sme potom eh, znížiť rozpočet. Čiže toto je prvá taká hlavná myšlienka mm, do budúcna. Potom druhá vec. Čo som vám chcel povedať, na to ste v podstate už aj zodpovedali a veľmi rád si vypočujem aj mojich kolegov. Ja som nikdy nepochopil, aspoň zo strany Eurofound, čo tá nová pracovná agentúra, ten nový orgán, má s tým spoločného. My máme výskumné centra, máme tu poradenstvo, máme tu hodnotenie. A čo to má spoločné eh, s agentúrou, ktorá má uviesť eh, do praxe oblasť európskeho eh, pracovného práva? Takže na toto poukazujem ja ako e, spravodajca v rámci e, prognostiky, transparentnosti a tak ďalej. Áno, samozrejme, budeme tu mať ďalších poradcov a tak ďalej, ale výskumné centrum to je predsa riadené z politického hľadiska, to nie je žiadna univerzita. E, povieme si, máme tu migrantov, máme s nimi problém, musíme to nejako ohodnotiť, čiže pustíme sa do práce. Alebo gender gap, čo je dôležité všeobecne, alebo neviem, niečo iné napríklad situácia ohľadom vyslaných pracovníkov a tak ďalej. Čiže toto všetko sú nástroje, ktoré si e, vyžadujú um, informovanosť, ale potom následne aj vysvetlenie ohľadom reality. A na to možno nepotrebujeme takúto pracovnú agentúru, ale ja e, to už nebudem ďalej rozoberať. Súhlasím s vami, pokiaľ ide o e, budúcu prácu. No a potom na záver, aby som uh, tu nehovoril dlho, uh, my sme o týchto veciach už hovorili, je to prijaté, máme text parlamentu, ale v podstate je tu jedna vec, ktorou nesúhlasil. S pani Tysen som o tom hovoril a sme všetci disciplinovaní. Toto je absurdné zloženie. 87 členov, to nie je veľmi dobrý imič. Keď sa pozriete na JLO, tak pre 185 krajín tam budú mať nejakých 50 členov a u nás je situácia úplne iná. Ten problém, ktorý nevidíme, má však aj iné riešenie. Nemáme tu tú európsku víziu, nemáme tu taký európsky koncept týchto agentúr, pretože stále hovoríme o tom, že všetky členské štáty tam musia byť zastúpené a európska agentúra potom bude pracovať. Potom každá krajina má niečo ďalšie, ale nemusíme eh, tam byť úplne eh, všetci, ani tá moja. Takže Možno e, tu ide skôr o racionalizáciu, ktorú ja teraz nevidím. No a ja som navrhovala aj riešenia. Nebolo to e, zakomponované do toho, čo ste hovorili, ale každý by tam mohol byť zastúpený na nejaký cyklus, ktorý by trval dva roky a tak ďalej. A pán ho som si vypočul včera. E, oni tam boli šiesti v rámci európskej reprezentácie. A môžu mať svoje zastúpenie, 3-4 krajiny, nejakých 12 e, členov, ktorí sa budú meniť po každých 2-3 rokoch. Čiže ja e, som vám to ešte chcel zopakovať, aby ste to zvážili do budúcna. Ďakujem. Thank you. I'll give... Pani Sander. Bonjour et je vous remercie euh, d'être venu échanger. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, eh, že ste medzi nás dnes prišli. Áno, je pravdou, eh, že nachádzame sa v období, v ktorom máme obmedzené e, rozpočty a v podstate naši spolobčania si kladú čím ďalej tým viac otázok a majú pravdu, pretože chcú vedieť, čo vlastne robíme s európskymi finančnými zdrojmi a okrem toho sú tu aj ďalšie otázky, pokiaľ ide o e, takéto viaceré agentúry. Ja chcem vyzdvihnúť prácu, ktorú agentúry vykonávajú. Ja som e, mala príležitosť ísť do Bilba, bola som v CDFOP v Solune, okrem toho som spravodajkyňa, takže spolupracujem aj s mojimi kolegami, pán Kavešango a som spravodajkyňa za CDFOP. Takže naozaj zdôrazňovať tú prácu, ktorá je vykonaná s veľkými Mm, zručnosťami, schopnosťami, ale e, problémom je tá vizibilita jednotlivých agentúr, pretože dnes, e, keď musíme túto prácu predstaviť našim spoluobčanom, tak musíme zohľadniť e, aj to všetko, k čomu sme dospeli v rámci agentúr. Takže musíme to zdôrazňovať a musíme mať k dispozícii konkrétne nástroje, aby sme túto komunikáciu zlepšili. Ďalej chcem zdôrazniť potrebu, a vy sám ste to povedali, mať tú lepšiu spoluprácu spoluprácu medzi jednotlivými agentúrami. Ak som vás správne pochopila, tak hodnotenie hovorí o tom, že aj napriek tomu, že správna rada je veľmi široká, tak my sme bojovali e, za to, teda ja na rozdiel od môjho kolegu, v podstate teraz sme obidvaja za rovnakú vec, ale snažila som sa mať tu takúto tripartitnú štruktúru, aby sme tam mali zastúpenie všetkých členských štátov. Ja si osobne myslím, že je to veľmi dôležité. No aby sme sa dopracovali k tomu, že naša agentúry budú lepšie spolupracovať, tak v súčasnosti obhajujeme zástupcu aj iných agentúr, ktorý by bol prítomný aj v správnej rade tých ďalších agentúr. A práve preto revidujeme nariadenie, ktoré sa týmto zaoberá. Ja zdôrazňujem, že je tu taká potreba, pretože takýmto spôsobom budeme lepšie spolupracovať a vyhneme sa duplicite medzi agentúrami. Povedali ste to, musíme sa lepšie zorganizovať, musí byť tá štruktúra posilnená. No a na záver môžem vám úprimne povedať, a ja to v podstate hovorím už od začiatku, odkedy sme začali pracovať na revízii týchto pravidiel. Ja Um, naozaj eh, vidím, že sme neurobili najlepšie rozhodnutia, pokiaľ ide o harmonogram, pretože my robíme niečo na našej strane a vy máte svoje hodnotenia, takže ak sa lepšie zorganizujeme, ak vylepšíme spoluprácu, tak myslím si, že ako inštitúcie eh, môžeme ísť príkladom a aj náš časový harmonogram môže byť lepšie skoordinovaný. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pani Jongerius a potom si vypočujeme odpoveď. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Prvýkrát na pôde tohto výboru. Bola to mimoriadná schôdza dnes to hlasovanie, teraz je nás tu trochu menej, čo neznamená, že nemáme záujem o vašu prácu. Ja e, nie som do toho bezprostredne zapojená do, tých trialóg, do toho trialógu na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rečníkov, ale pozorne som počúvala a myslím, že je tu pozitívne hodnotenie práce agentúr Aj my tak vnímame dobrú prácu týchto agentúr a som rada, že z hodnotenia vyplýva aj ten návrh, ale trošku ma zaráža nasledovné To, o čom hovorili už aj dvaja predrečníci, teda ten nedávno začatý trialóg, dosť neskoro, aj keď nie kvôli nám, treba povedať, ako to zapadá do toho hodnotenia a pracovného dokumentu, ktorý e, ste slúbili na neskôr. A potom, možno som trošku poverčivá, ale ak hovoríte, že s týmto mandátom v súčasnosti nie sú plány na spojenie týchto e, agentúr. Už ten mandát bude platný iba rok. Je to niečo, čo by sme mali plánovať v rámci budúceho volebného obdobia. Hovorí sa o tom? Ja by som súhlasila s hodnotením hodnotiteľov a síce, že spojenie nielen v tomto prípade, ako často krát by prevyšilo prínos, ak je to tak, tak by sme asi nemali hovoriť, že v súčasnosti sa, to, sa na tým neuvažuje, ale úplne to vylúčiť a ďalšia vec, a budeme o tom ešte hovoriť o tom, keď príde komisár odprezentovať plány pre ELA, Európsky orgán pre prácu. Možno, že teda ak sa to financovať plánuje už v rámci existujúcich agentúr, tak e, nejde o spojenie, ale ide o zniženie rozpočtu a preto sa to tlačí takým smerom, o ktorom by sa malo podľa mňa hovoriť v súčasnom trialógu teda so súčasnými agentúrami, alebo by sa malo o tom hovoriť, keď e, mm, rozmýšľame nad tým, ako my ako parlament môžeme zareagovať na návrhy ELA, ide aj o dobré fungovanie agentúra, preto by sme sa mali vyhnúť chybám, ktoré by sme mohli o dva roky lutovať. No a teraz máte možnosť odpovedať. Pánovi Šambonovi najskôr odpoviem, aj keď tu žiaľ nemôže byť. Súhlasím s ním. Niekedy tie agentúry sa nedostatočne využívajú. Súhlasím s jeho apelom, že by sa to malo zmeniť. Súhlasím s ním, aj keď hovorí, že Ela nerobí dostatočne so súčasnými agentúrami, takže treba k tejto agentúre asi pristupovať inak, ale nie je to ľahké, aj keď sa o tom hovorí intenzívne aj na komisii a vždy je prvá poznámka, že už sú štyri agentúry, na čo piatu. Vyžaduje si to teda istú schopnosť e, presviečať a je to samozrejme aj otázka investície a tá agentúra, tá piata, by robila niečo úplne iná, iná ako tie štyri existujúce. A určite je aj silná lobby proti zo strany niektorých členských krajín, hospodárskych aktérov. Poukazujú na to, že už je priveľa agentúra, teda sú proti vzniku novej. A súhlasím aj s pánom Žamonom, že 87 pracovníkov je veľa teda na tej, e, v tej správnej rade. Ehm, to opäť e, treba zdôvodniť, nie je to ľahké a keď e, hovorím s riaditeľmi agentúra, stretol som ich už všetkých a minimálne tí, tí traja dotknutí, hovoria, že v skutočnosti to nie je až taký problém, pretože e, správna rada v podstate rozhoduje o všetkom. Tých 87 e, to číslo je iba kvôli tomu, že tie agentúry vznikli pred 80. E, rokom a vždy, keď sa rozšírila EÚ, tak sa tam vždy pridali ďalší traja pracovníci Preto to číslo 87 treba sa tým zmieriť. Komisia teraz nemá žiadne plány to nejako meniť. Viditeľnosť týchto agentúr tu súhlasím s vami, pani poslankyňa. Je to dôležitý výsledok tohto hodnotenia, naozaj treba sa tomu venovať. Možno, že by komisia mala vypracovať akčný plán Malo by to mohlo byť súčasťou toho dokumentu, ktorý predložíme po lete, lepšia komunikácia a štrukturovanejšia spolupráca medzi jednotlivými agentúrami. A prejdem opäť do angličtiny. Otázka, ktorá tu odznela viackrát, prečo je tu taký nelogický postup prečo tieto tri veci robíme súbežne. Nie je to veľmi logické. Keď sa pozriete na revíziu zakladajúceho nariadenia, pán Šambon, spravodajca, myslím, že je to akýsi prežitok z minulosti a toto sú asi jediné agentúry, ktoré neboli eh, zmodernizované podľa spoločného prístupu a myslím, že je to potrebné, aj keď e, som ich už dosť dávno nenavštívil. Myslím, že ten návrh by objasnil mnohé v každodennom fungovaní. Je tu zdieľaná zodpovednosť medzi riaditeľom, komisiou a E, riadiacou, riadiacim výborom. Treba mať jasno v tom, kto robí čo. Týka sa to aj personálnych otázok. Takže to vyjasnenie na základe nariadenia by, myslím, že bolo vítané. Bola by aj oveľa jasnejšia úloha komisie. V prípade tých troch agentúr to nie je veľmi jasné to, čo robí. Ide o to poskytovať služby aj v personálnej oblasti. Pani Jongerius, neviem, čo spraví budúca komisia. Je tu trošku zmetok a preto je dobré možno, že povedať, že zatiaľ nič nebudeme spájať. E, to potvrdila aj komisárka Tyson. A to isté platí pre financovanie. Máme tu e, extra peniaze naplánované pre ELA, to je v, tom, v tých finančných podkladoch. Bude, budú sa tu trošku presúvať existujúce prostriedky pretože sú tu činnosti, ktoré zatiaľ robí moje generálne riaditeľstvo a preberie ich ELA. Čiže nie sú to vždy nové peniaze, je to aj presun peňazí, ktoré tu už sú, ale nič nepôjde na úkor existujúcich agentúr. A to isté platí aj v, viacročnom, v kontexte viacročného finančného rámca. Tie otázky sú tie isté. A neviem o tom, že by sa hovorilo o nejakých zmenách pri financovaní agentúr. To bolo zaujímavé, keďže už začal trialóg o existujúcich agentúrach, ale naozaj si myslím, že ste to povedali veľmi jasne. Ide o viditeľnosť, o duplicitu, o náklady, či sa nám naša investícia vracia, či robíme to, za čo sme platení. Chceme, vieme, čo chceme od agentúr za tie peniaze, ktoré im dávame. Veľa poslancov, poslankyn tu žiaľ neostalo po tom dôležitom hlasovaní, preto je to tu také trošku preriedené, ale myslím, že ste povedali, aký je váš názor. Pre nás je to veľmi užitočné. Sme uprostred obdobia práce týchto agentúr, o to dôležitejšie to bolo. Ďakujem ešte raz. Verím, že sa ešte stretneme v nadchádzajúcich rokoch. Treba sa rozhýbať, vyhodnotiť ich a navrhnúť zmeny. <clears throat> Ďakujem. To znamená, že môžeme prejsť zároveň aj k poslednému bodu na programe dnešného rokovania a tým je predstavenie e, správy, osobitnej správy Európskeho dvora auditorov s názvom Voľný pohyb pracovníkov, základná sloboda zabezpečená ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ. K tomuto nám v e, tejto osobitnej správe Dvora auditorov dostaneme vysvetlenie. Tieto pravidelné stretnutia sme mali kedysi takmer raz ročne, aby sme si mohli prejsť podrobnejšie tieto problémy, ktoré, na ktoré narazíme, alebo aby sme mohli vyriešiť nejaké obavy, ktoré máme, respektíve pomenovali možnosti, z ktorých by sme mohli viac vyťažiť. Uh, uh, a Ste teda vítaní a pán Pufana. Pán Pufan, dávate slovo. Nech sa páči priamo, aby ste nám mohli predstaviť a prosím, by som to chcel doplniť, že síce tu možno nie sú ľudia v sále, ale ľudia sledujú toto stretnutie aj cez svoje obrazovky na počítačoch, hoci nemusia byť priamo v sále. Takže ste vítaní. Ďakujem pekne, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, členovia výboru. V roku 2018 Európska únia slávila 5. výročie, eh, ktoré sa týkalo voľného pohybu eh, pracovníkov. To znamená zrušenie vo všetkých členských štátov diskriminácie, ktorá by bola eh, založená na národnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky. V roku 2015 11,3 eh, milióny občanov Európskej únie 28, eh, ktorí boli vo, eh, v produktívnom veku, pracovali v inom štáte Európskej únie, než bola ich národnosť. Toto predstavuje 3,7 celkovej populácie v EÚ, ktorá je v produktívnom veku. Pokiaľ ide o hm, toky mobilných pracovníkov, 1,1 miliónov z nich odišli v roku 2014 do iného členského štátu. 1,3 milióny pracovníkov hm, je cezhraničných, pracuje v inom členskom štáte ako hm, v štáte, v ktorom bývajú. V čom spočíva naša práca pri vypracovaní tejto správy. Ide o voľný pohyb pracovníkov a v rámci toho my sme hodnotili, akým spôsobom sú zabezpečené práva týchto občanov a ako je zabezpečená mobilita zo strany EU. Medzi oktobrom 2016 a júlom 2017 sme zhodnotili všetky nástroje, ktorým dala k dispozícii komisia pre týchto pracovníkov, ktorí odišli do iného členského štátu a taktiež aj financovanie zo strany Európskych sociálneho fondu a štrukturálnych fondov na podpory mobility pracovníkov v rámci programového obdobia 2014 až 2020. Taktiež sme komunikovali s národnými orgánmi v Nemecku, Luxembursku, Polsku, v Spojenom kráľovstve a hodnotili sme 23 projektov, ktoré boli cezhraničné v rámci jednotlivých partnerstiev, ako aj v rámci Euresu a štrukturálnych fondov v roku 2015 a 2016. Ako doplnok k tomuto auditu sme urobili prieskum, pokiaľ ide o fungovanie siete EURES a zanalizovali sme taktiež ponuky práce, a teda ich vzorky cez portál EURES v rámci mobility pracovníkov. Čo sme skonštatovali? Komisia vypracovala nástroje ako EURES, EASI, PES a na základe na podporu mobility pracovníkov a členské štáty eh, dali k dispozícii svoje vlastné nástroje, ktoré mali byť zdrojmi informácií pre svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa eh, rozhodnú pracovať v inom členskom štáte. Aj napriek tomu mm, existujú neúplné informácie zo strany komisie ohľadom toho, ako to funguje v praxi. Pracovníci musia byť informovaní o svojich právach a musia mať možnosti poukázať na akúkoľvek diskrimináciu, e, ktorá ide proti e, voľnému pohybu pracovníkov v rámci vlastného systému a systému e, právnych expertov komisia hovorila iba o niektorých prípadoch na vnútroštátnej úrovni, ktoré avšak neboli systematicky odkomunikované. Okrem toho, títo pracovníci sa často stretávajú s prekážkami, ktoré aj napriek tomu, že nejde vyslovene o porušenie ich vlastných práv, sú však mm, škodlivé, pokiaľ ide o ich mobilitu, neuznávanie kvalifikácie, diplomov alebo využívanie opracovaných rokov pri penzii. Čiže toto všetko je priestor, ktorý ešte spôsobuje určité prekážky. 2,9 miliónov občanov v Únii v roku 2015 chcelo odísť do iného členského štátu ale viac ako milión z nich um, to urobilo, podarilo sa im to, čiže v podstate uh, využili aj uh, nástroje financované zo strany EÚ na podporu tejto mobility. V rámci programového obdobia 2014 až 2020 členské štáty mohli využívať Európsky sociálny fond na svoju aktivitu pre podporu mobility pracovníkov v rámci EÚ, taktiež aj na vypracovanie programov a špecifických stratégií mobilita na regionálnej, vnútroštátnej a cezhraničnej mobility. V roku 2014 bol schválený špecifický program v rámci Európskeho sociálneho fondu, ale Európska komisia neskontrolovala, akým spôsobom komisia naprogramovala tieto veci v prospech mobility. A teda my nevieme, nakoľko bol Európsky sociálny fond využitý na tento účel. Hlavným zdrojom financovania v prospech mobility pracovníkov je známy a program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu EASI má na starosti komisia. My sme teda prehodnotili, ako som už povedal, 23 cezhraničných projektov EURES s podporou Európskeho štrukturálneho fondu a skonštatovali sme, že iba málo projektov priniesli dobré výsledky Napríklad iba málo žiadateľov o prácu ju aj našlo. Okrem toho sú tu určité nedostatky, ktoré spôsobujú, že nie je možné realizovať stanovené výsledky v rámci programu. Portál EURES, Európsky portál pre pracovnú mobilitu, je dôležitým nástrojom v rámci EÚ na podporu mobility pracovníkov ale väčšina ponúk na národnej úrovni tam nie je zverejnená. Okrem toho naša analýza týchto ponúk, ktoré môžeme konzultovať na európskom portáli, neobsahuje dôležité informácie pre žiadateľov o prácu, napríklad odmeňovanie alebo o konečný dátum na predloženie žiadosti. No, v roku 2016 sme identifikovali iba malý počet využitých pracovných príležitostí, čo predstavovalo iba 3,4 v rámci žiadateľov o prácu na Eurese. Na základe nášho auditu sme sformulovali aj určité odporúčania Snažíme sa e, zvýšiť informovanosť o nástrojoch, e, ktoré majú k dispozícii pracovníci, nástrojoch, ktorými môžu poukázať na diskrimináciu, vylepšiť využívanie údajov ohľadom tokov pracovníkov, ohľadom mobility, ohľadom mm, určitej nerovnováhy na pracovnom trhu vylepšenie e, finančného mechanizmu EÚ v prospech mobility pracovníkov, predovšetkým, aby sa zabezpečila komplementarita a lepšie monitorovanie ich e, výsledkov, posilniť e, účinnosť a monitorovanie portálu EURES, predovšetkým pokiaľ ide o pracovné miesta. Ďalej využívať EURES ako mm, reálny nástroj na ponuku pracovných miest a nábor. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. If there... Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak je niekto, kto by rád vznesol otázku, prosím, nech sa páči. You, you are just educating yourself. <laughs> Vy ste sa len prišli vzdelať. Musím povedať, že cítim istý tlak na mňa. <clears throat> Aby som povedal, zodpovedala na to, čo bolo práve povedané. Trochu premýšľam nad tým, či napríklad v kontexte otázok diskriminácie, ktoré ste spomínali, alebo napríklad tam ste hovorili o tom, či niektoré prípady boli alebo neboli eh, prednesené alebo otvorené. Pri vyšetrovaní máme tu vlastne sieť Equi, máme tu eh, otázku vlastne human rights, teda ľudských práv a rovnosti, teda jednotlivé orgány, ktoré dozorujú dodržiavanie ľudských práv a máme samozrejme aj členské štáty, ktoré otvárajú práve vlastne aj prípady, kde dochádza diskriminácii občanov EÚ. Zdá sa, že časť e, problémov v pozadí je práve ten celkový dojem alebo predstava, e, že keď teda vlastne ako náhle sme v kontakte s občanmi EÚ, tak oni by mali vedieť viac, e, viac vecí, alebo mali by proste byť zaobchádzané s nimi inak. A vlastne, že to nie je ako keby prípad občanov tretich štátov, ale pritom e, v prípade e, ľudských práv alebo naše rady, ktoré majú zabezpečovať rovnosť, tak tie majú možnosť otvoriť tieto prípady alebo začať konať aj v takýchto formách diskriminácie. No a čo sa týka niektorých tých tém, ktoré týkajú resu, tak náš výbor venoval pomerne veľa času tým, že sme skúmali prácu Eurosu a toho, čo by mohol robiť možno lepšie. Mohli by ste nás da povedať trochu viac o tom, aké sú vaše odporúčania v tomto smere? Dokonca aj čo sa týka toho, aké informácie by mohli byť lepšie poskytnuté. Nazdávate sa, že EURES eh, poskytuje také spektrum zamestnanosti, lebo jedna z tých kritik, ehm, ktoré sme neraz počúvali, v prípade orgánov, ktoré majú podporovať zamestnanosť, že teda veľa informácie o tých nízkoplatených hm, pracovných zaradeniach s nižšou kvalifikáciou, ale v prípade vysoko kvalifikovaných ľudí tam to ne, nemusí nutne fungovať. Je to aj podľa vášho názoru prípad Euresu? Alebo sú jednoducho nie dosť známi a tak zamestnávateľia nemôžu využiť tento potenciál tak, ako by mohli. E, toto a zdá aj ponechám a možno budú ďalšie otázky. Ak e, sa niekto iný chce položiť otázky, tak prosím. Myslím, že môžeme otvoriť priestor to, aby sa tu položilo viac otázok, ale to boli aspoň niektoré otázky, ktoré som v tomto mala, ale rozhodne to znie ako veľmi zaujímavá štúdia lebo si myslím, že ten celkový dojem v niektorých našich členských štátoch je ten, že každý v Európskej únii sa chce odsťahovať a pracovať niekde inde. Ale to, čo hovoríte vy, vlastne je, že veľmi veľa z tých, ktorí eh, by o to mali záujem, naražajú na bariéry. No a práve preto máme to vlastne len veľmi malé percento tých, ktorí sa reálne odsťahovali. Hoci to nie je veľmi presná analýza. Oui, merci pour votre question. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ďakujem. Rovnosť pohlavy, súhlasím. Už sme začali s reformou na účtovnom dvore. Sme za rovnosť medzi pohlaviami, diskriminácia pri prístupe k zverejneným informáciám v členských krajinách. V našej správe sme napísali, že niekedy sú informácie zverejnené na webovej stránke v danej krajine a nevždy je to centralizované, čiže prístupné aj inde. A Európska komisia je tam nový orgán pre prácu, prácu ELA začne fungovať od decembra 2018 a dúfame, že vďaka tomu sa nám podarí vytvoriť e, jeden portál, kde budú všetky informácie. Ja som pracoval pred tým, ako som prišiel na účtovný dvor 30 rokov v Rumúnsku, 10 rokov v súkromnom sektore, 20 rokov v rumúnskom účtovnom dvore. Organizovali sme veľa konkurzov. Vy ste sa pýtali eh, na transparentnosť, aby nebola diskriminácia. Takže treba zverejniť eh, tie voľné pracovné miesta. Každý kandidát musí vedieť, dokedy môže Eh, poslať eh, svoj kandidát, svoju kandidatúru. Nevždy to tak bolo vo všetkých krajinách. Nebol známy ten konkrétny dátum, dokedy sa dá kandidovať na nejaké miesto. A u nás v Rumunsku eh, je to v dvoch etapách, ak ide o nejakú verejnú inštitúciu, písomná časť a potom ústna časť. A podľa mňa, aby ostala dôvera v to, že je to dobre zorganizovaný konkurs, treba aj nahrávať, aby bolo jasné, ako odpovedal na položené otázky aj s videozáznamom, ak to napadne pred súdom, tak máme aspoň dôkaz, ako odpovedal na otázku. Čo by som vám ešte mohol povedať? Zlepšiť vedomosti Euroresu to je hlavný cieľ. To využívanie je rôzne v jednotlivých členských krajinách aj podľa toho, aký oznam ide konkrétne. Ja som rád, že sme dobre spolupracovali s Európskou komisiou a všeobecne všetko, čo sme napísali aj v tejto správe, tak komisia uznala, že je to veľmi kvalitná správa a to by bola aj moja odpoveď na vašu otázku, pani poslankyňa. Thank you. Uh, well, we have during... Uh... Ďakujem. Posledných 6-7 rokov sme v Európskom parlamente uh, sa hlavne v tomto výbore a generálne riaditeľstvo na komisii sme sa teda uh, snažili znížiť mieru nezamestnanosti, hlavne v radoch mladých, aby mali prácu. aby mohli ostať e, pracovať čo najdlhšie. Ideálne až do dôchodku. Teda vytvárať viac pracovných miest a potom práca Euresu. To trvalo asi krok, aby vznikla eh, možnosť pomôcť ľuďom chodiť za prácou so slušným platom. Hlasovali sme o vysielaní pracovníkov dnes po obede. Čiže voľný pohyb, ale za slušných podmienok. Aby tu nebola nejaká nekalá konkurencia medzi pracovníkmi. To bol hlavný bod alebo ťažisko pre parlament za uplynulých 10 rokov. A zároveň mnohé reakcie zo strany členských krajín a európskych inštitúcií, aby sme teda podporovali mobilitu ešte viac. EURES teda nefungoval tak, ako sme dúfali na začiatku. Teraz máme prílev utečencov, ktorí prichádzajú z rôznych častí sveta, snažíme sa ich integrovať. Oni sú mobilnejší, oveľa viac ako väčšina z Európanov. Čiže sme zase tam, kde sme boli, vytvárame nové inštitúcie, ale bez toho, aby to prinieslo tie výsledky, ktoré dúfame. Čiže môže to byť trošku frustrujúce. Možno, že by sme mali uvažovať inak. A teda začať už pri vzdelávaní. Ak budú ľudia vzdelaní, tak bude ľahšie ísť za prácou aj inde. Ak nemáte solidné vzdelanie, ak ste nedostatočne vzdelaní, tak eh, to vaše postavenie nie je až také dobré a ostávate v tom istom meste, v tom istom odvetví, v tom istom podniku. Pretože vám to dáva aspoň nejakú istotu, ale určite sa nepresťahujete. Ak sa nepresťahujete a trh práce kde by sa ľudia mali cítiť bezpečne, pretože inak nebudeme mať žiadne výsledky a budeme hovoriť dookola to isté ako v uplynulých desiatich rokoch. Čiže pokúsime sa ešte dať Euresu šancu vyťažiť z toho maximum, ale musí byť ešte niečo iné, čo nás ľudí robí takými odhodlanými, pri hľadaní práce a byť ochotný sa aj za ňou presťahovať. A otázka, ktorú sme sa zaoberali v uplynulých mesiacoch ešte, aj Brexit zmení náš malý svet. Intenzívne sa o tom diskutuje, navrhujú sa technické riešenia. Tak ako Briti hovoria, nič sa nezmení na slobode pohybu, na trhu práce. Bude to tak ako doteraz možno, že nejaké preukazy totožnosti budú potrebné, ktoré by sa dali používať v celej EÚ. Čiže napriek tomu, čo ste povedali vy, teda hovoríme o mobilite veľa, ale až tak veľa sa konkrétne nezmenilo. Teraz dokonca tej mobility je ešte menej. Teda bude kvôli Brexitu, teda je to jedna z hrozieb. Asi som to chcela ešte trošku skomplikovať. Môžete na to niečo povedať? Ďakujem za vašu otázku. Čo by som vám mohol povedať? na Margo mladých. Ja cestujem po európskych hlavných mestách. Ja sa samozrejme nechcem nikoho ukazovať prstom, ale keď vidím mladých, ktorí sedia na kavičke medzi druhou a štvrtou napríklad, alebo do obeda, tak je jasné, že asi nepracujú. Je to aj otázka vzdelania. Ja mám tri deti, dvoch synov a jednu dceru a bol som v Štrasburgu v parlamente pred pár rokmi. Boli tam žiaci z rumúnskej školy a my sme tam robili prezentáciu, dvaja poslanci a ja. A na konci tohto stretnutia boli to uh, eh, gymnazisti a ja som im povedal, že podľa mňa musíte mm, byť mobilní, aby ste mm, mohli prísť napríklad za prácou do EU inštitúcií a oni povedali, čo preto máme spraviť. Ja som povedala, že musíte ovládať aspoň tri jazyky. Musíte vedieť robiť s počítačom, Musíte byť vysokoškolsky vzdelaní a ideálne až hm, na úrovni mástra. Potom môžete skúsiť uspieť v konkurze. Samozrejme sú tam ešte isté kroky. Testy EPSO sú veľmi ťažké, ale závisí to od eh, vzdelania Nie je to iba portál Eures, tam sú iba informácie o tom, čo si môžeš zvoliť v nejakej členskej krajine v konkrétnom čase, aké sú mm, voľné pracovné miesta, ale sú tu aj medzigeneračné konflikty, to viete takisto ako ja. Ja to vidím tak ako tí, ktorí sa na, narodili v 58. Môj syn má 26 rokov, ja ho ešte stále musím vychovávať a aj jemu hovorím, ak chceš robiť pre inštitúcie EÚ, teraz robí v banke, tak si musíš uvedomiť, že je to ťažké. Nie je to iba jedna skúška, ktorá ťa čaká. Musíš tam byť každý deň v kancelárii, odvádzať dobrú prácu a keď som bol generálnym tajomníkom účtovného dvora v Rumúnsku, tak eh, ak som o niečo žiadal, nejakú správu do 48 eh, hodín, tak eh, ak to príde o 72 hodín, tak ti poviem, ďakujem, už som si to spravil sám, takže dôležitý je čas. Čo sa týka Brexitu, tam sme ešte asi nezvážili všetky dôsledky ja to ľutujem, nemôžem tu hovoriť o politike. Sú tu elektronické platformy. V Rumunsku sme takúto audiovizuálnu platformu vytvorili a môžeme hovoriť so všetkými E, zainteresovanými zo všetkých častí Rumunska e, v skutočnom čase. To je dôležité aj v kontexte EÚ. Nie sme tak mobilní ako napríklad v USA. A my sme boli schopní využiť tento elektronický systém aj na konferenciu s Američanmi. potom môžete byť veľmi flexibilní mm, a rýchli. Mm, nejaký európsky riaditeľ môže povedať, že to má byť tak, tá, tak, tak a potom to musí technicky umožniť ten portál. Čiže dvoma kliknutiami na internete môžete vidieť, koľko je pracovných miest v Rumúnsku, Bulharsku napríklad, aj s všetkými podmienkami, predpokladmi, lehotami, požiadavkami na vzdelanie. Ďakujem. Ešte niekto by sa chcel niečo opýtať? To the Court of Auditors. Máme tu otázku pre dvor auditorov. Nech sa páči, pána Bufana. Nech sa páči. Som Zuzana Grác. Pracujem pre politický odbor, ktorý vytvára podporné analýzy pre výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Spomenuli ste niektoré slabosti alebo nedostatky Euresu eh, a Európa sportu, najmä čo sa týka pokrývania voľných pracovných miest, ktoré povedzme členské štáty neko, ne, nepresúvajú alebo nekomunikujú na európsku úroveň. A potom ste spomenuli aj to, že má tu byť vlastne nový orgán, ktorý by to mal podporiť viac, aby fungoval účinnejšie. Takže moja otázka je, aké by to mali byť predpoklady, lebo komisia investovala nemalo práce Existuje tu aj sieť členských štátov a takisto aj sieť služieb e, zamestnanosti medzi členskými štátmi, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť tieto dohodnuté ciele. Takže inými slovami, čo by tento ELA orgán, Európsky orgán pre prácu, mal spraviť, keďže tie hlavné dôvody problémov sú na úrovni členských štátov, čiže ako by mohol konať? Thank you. Oui, euh, um, la condition pour euh, nouvelle autorité européenne du travail, ça on peut collaborer. Áno, pokiaľ ide o ten uh, nový mm, pracovný orgán, môžeme spolupracovať s komisiou, ale môžeme uh, hovoriť o jednotlivých podmienkach pre každý členský štát ohľadom pracovných ponúk, napríklad inžinier v stavebnom priemysle alebo právnik pre EÚ. Musíte mať takú a takú kvalifikáciu, musíte mať skončenú právnickú fakultu, musíte mať ukončený master a tak ďalej a tak ďalej. A to vtedy, keď predstavíte svoju kandidatúru napríklad 28. maja 2018 ale my ako inštitúcia, ktorá vykonáva audit, tak toto mm, nie je pod našou spôsobilosťou ohľadom toho, o aký orgán v budúcnosti pôjde. O tom môžeme diskutovať s komisiou a budeme môcť e, sformulovať e, na toto spoločné e, body a postupy. OK. Uh... Dobre. Prosím, ešte nech sa páči. A ďakujem pekne za slovo. Som Denis Jonton, pracujem pre Európsku komisiu DG Ample. Odbor 1, voľná, pohy, voľný pohyb osôb, zodpovedný aj za tému Euresu. Dovolte mi, aby som možno aspoň stručne zodpovedal na niektoré otázky, ktoré padli a skôr ako teda vytýčime tú celkovú situáciu, takže áno, hovoríme bez pochyby o naozaj veľmi dôležitej téme. Mobilita práce to je veľmi dôležitá zásadná téma a je to aj o možnostiach, o konkrétnej možnosti pre európskych občanov, e, akým spôsobom vlastne e, sa voľne pohybovať a zároveň sa plne zapájať do ekonomického a sociálneho životu, života v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ. Čo teda môžeme robiť na európskej úrovni? Máme politiku, máme právny rámec a potom tu máme nástroje e, a rôzne iné politické rámce. Ako viete, tá politika má za svoj cieľ bojovať proti diskriminácii, ktorá sa vlastne ktorá sa opiera o, o diskrimináciu na základe pôvodu. Tento rámec je veľmi komplexný, na tom určite veľmi dobre viete. Dnes popoludní ste to práve hovorili, aj vy, pani predsednička. E, schválili ste vlastne aj posledný kompromis ohľadom smernice o vysielaní pracovníkov. Došlo k prehodnoteniu alebo revízii tejto smernice No a rovnako máme aj nariadenie a smernice o slobodnom pohybe osôb. Máme tu potom aj nariadenie EURES, ktoré si prešlo až takou revolúciou v roku 2016 a to práve vďaka práce tejto snemovne a komisie, keď vlastne sa vlastne rozvíjal návrh komisie. No a potom tu máme mnohé rôzne iné nástroje, výbory, výbory s expertami, ktoré prichádzajú z členských štátov, sociálnych partnerov tu máme, ktoré sú, ktoré sú s nami a potom máme vlastne portál EURES, sieť EURES, lebo EURES je tak portál ako aj sieť. Máme tu potom aj projekty, ktoré dostávajú financovanie z Európskeho sociálneho fondu a zároveň programu EASY. No a to, ako všetci veľmi dobre viete, to je taký ten bežný štýl práce, keď máte Brusel, európsku úroveň, nielen teda európske inštitúcie a tých všetkých, ktorí poskytujú usmernenie a monitoring. To, čo sa deje, je to, že tu vlastne sa predkladajú rôzne návrhy, potom sa rozhoduje a príjme rozhodnutie aj tieto snemovne a potom sú to členské štáty, ktoré to majú implementovať a náplno presadzovať tieto pravidlá. Niekedy sa vlastne tieto pravidlá a projekty implementujú. Správa z dvora auditorov a mimochodom mali sme v tomto smere naozaj veľmi dobrú konštruktívnu interakciu a protichodné debaty minulý rok sa zameriavajú najmä na tie a, o rozdielne programy, projekty, ktoré máme a potom a, máme vlastne, budete môcť vidieť, že sme aj my schválili všetky odporúčania, ktoré nám boli tam komisii, ale aj niektoré ďalšie, a, e, ktoré prišlo členských štátov. Rovnako sme signalizovali, že zároveň chceme informovať vlastne aj eh, našich partnerov, že už sme sa nám podarilo dosiahnuť pomerne veľa. Takže teraz sa zameriame na EURES a na Európsky e, orgán práce. V rámci odporúčania 1 Eurosu, tak tam máme vlastne pomenovanie rôznych nástrojov, rôznych informačných nástrojov, ktoré sú k dispozícii e, európskym občanom a EURES je jeden z takýchto nástrojov. A musím povedať, že toto je E, dôležitý e, fakt, že portál EURES už dnes je veľmi viditeľný nástroj. Máme e, každý mesiac zhruba 400 miliónov návštev a 1,5 milióna návštev, pardon, 1,5 milióna návštev EURES má pomerne tiež presvedčivé čísla na Facebooku, na Twitteri, na sociálnych médiách a tak ďalej. No a teda samozrejme, keď porovnávame e, tieto nástroje s inými nástrojmi EU, tak sme v top trojke alebo v top 5, najmä čo sa týka viditeľnosti. No a potom tu máme ešte nasledujúce odporúčanie od dvora auditorov ohľadom lepšieho využívania dostupných informácií, zlepšenia zberu a využívania dát o mobilite e, trhu práce, na trhu práce a to všetko vlastne by malo byť postavené na tom, aby sme vytvorili návrh, ktorý nám umožní dosiahnuť reálne zlepšenie. A potom odporúčanie 4 je o lepších synergiách a to naozaj platí a aj v prípade financovania EÚ, aby sme jasnejšie povedali, čo robíme a akým spôsobom vlastne majú byť e, tieto programy financované cez ESF a cez program EASY a tu je našim úmyslom pripraviť konštruktívne a inovatívne návrhy už čoskoro, keď budeme diskutovať o novom finančnom rámci. No a potom Máme rovnaké odporúčanie o, o Eurese a portálu Eures a o informáciách, ktoré sú zasielané z členských štátov na tento portál. A tam naozaj veľmi úzko závisíme od tých informácií, ktoré členské štáty poskytujú, ktoré nám dávajú. Ako určite dobre viete, e, bola tu taká malá revolúcia tým, že do platnosti vstúpilo nové nariadenie Eurese v roku 2016. Teraz tu máme aj termín pre všetky členské štáty Tie, tie majú záväzok podporiť vlastne um, voľné pracovné miesta. Je tu stále debata o tom, ako to robia, ale máme tu aj veľmi veľké ambície, samozrejme. Um, máme tu isté aj problémy, lebo narážame na technické problémy v prípade interoperability systémov, ale zároveň vám musím povedať, že e, monitoring a dohľad sú naozaj veľmi silné ambícia a na úrovni členských štátov je tiež pomerne veľká, takže uvidíme. Uvidíme, ten termín je v maji 2018, takže sa to už stane čoskoro a uvidíme, či dostaneme všetky tieto informácie a to by malo aj výrazne zvýšiť počet voľných pracovných miest na portáli EURES a to isté platí aj pre CVčka, teda životopisy. Takže tá celková ambícia, a to bola aj ambícia tohoto orgánu, teda parlamentu, aby sa z Euresu stal taký skutočný nástor obsadzovania voľných miest. Táto ambícia tu je a robíme všetko preto, aby sme ju naplnili. Teraz, čo sa týka Európskeho orgánu práce, e, to ELA, nebudem to predbiehať, lebo komisárka príde v máji a povie vám o tomto všetko, povie vám viac o tejto iniciatíve, o tomto návrhu, ale e, chcem povedať, že máme naozaj veľa nástrojov, máme veľa rôznych výborov a my si myslíme, že by bol naozaj dobrý nápad a hovoril, to, to bola naozaj točná analýza z výboru auditorov, ktorá nám pomohla. My si myslíme, že je najvyšší čas, aby sme posunuli o rýchlosť viac, aby sme sa presunuli ďalej a mali také riešenie vlastne, um, kde budeme poskytovať informácie pracovníkom, nielen pracovníkom, ale aj podnikateľom a vlastne národným orgánom a na to potrebujeme, aby sme mali niečo nové, čo nám posilní takúto spoluprácu medzinárodnými orgánmi, pretože tam naozaj národná spolupráca je veľmi potrebná, tak aby sme tu dávali aj možnosť tomuto novému orgánu koordinovať inšpekcie priamo v teréne napríklad. A potom ešte taká tretia os, tá hovorí o možnosti vlastne robenia nejakejsi mediácie. Takže toľko v skratke to, čo máme momentálne e, na mysli, vlastne čo pripravujeme v rámci tohoto návrhu, e, ktorý e, sme 13. marca zverejnili. No a, pevne verím, že sa nám podarí splniť aj ten ambiciózny e, časový e, rámec a veríme, že to hlavnou ambíciou e, bude vlastne naplnenie týchto plánov, tak aby tento orgán začal svoju prácu od januára 2019. Ďakujem pekne. Chcete sa k tomu vyjadriť? Dobre. Ďakujem všetkým za vystúpenie a ďakujem pekne aj vám, pán Pofan, za to, že ste medzi nás prišli na výbor EMPL. A ďakujem všetkým, ktorí nás aj sledovali online. A tým e, zároveň môžeme uzavrieť zasadnutie, dnešné zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.